proti ženám. Máte na 4 minúty slovo. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. <coughs> Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne, najprv som sa chcela poďakovať jednej spravodajcom Európskej ženskej lobby, ako aj ostatným organizáciám za prispenie k tejto správe. Násilie na ženách je silným porušovaním ľudských práv a ide tu o rodovú diskrimináciu. Je to základ rodovej nerovnosti, pretože jednoducho prekážka, pokiaľ ide plnú participáciu žien na plnom kultúrnom a sociálnom živote. Podľa štúdií zhruba 20 až 25 žien v Európe zažili fyzické násilie aspoň raz v dospelom živote a 10% z nich zažilo sexuálne násilie za uplatnenia síly. 40 žien zažilo určitú formu násilia, 20 až 5, 12 až 15 žien sú predmetom násilia domáceho a viaceré množstvo žien teda zomiera. Hospodársky, hospodárske náklady takéto násilia sa odhadujú na úrovni viacerých miliónov eur a 45 miliárd, ktoré s tým súvisia, pokiaľ ide o strany, straty hospodárskeho výkonu týchto žien a takisto aj pokiaľ ide o očkodné. Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, tak tie sú oveľa menej nákladné ako tie dodatočné náklady. My sme preto prišli s novou stratégiou, ktorá obsahuje legislatívu, pokiaľ ide o boj proti násiliu proti ženám. Dnes v Európskej unii nemáme žiadny legislatívny akt, ktorý by jednoducho podporoval nejaké konkrétne kroky v členských štátoch. Nemáme ani nejakú komplexnú stratégiu a výsledky miery ochrany žien a dievčat v jednotlivých členských štátoch sa rôznia. Bez pochyby násilie na ženách má cezhraničný charakter a musíme sa s ním vysporiadať na európskej úrovni. Je tu potreba minimálne štandardy, spoločné definície a štandardy. Správa obsahuje uznesenie, ktoré stanovuje konk- konkrétne kroky v dodatku. Tu vychádzame z článku 84 zmluvy kde počítame s výmenou overených postupov, informácií a vzdelávania profesionálov. Táto správa navrhuje využívanie eh, článku 83 zmluvy, aby sme eh, rodové násilie začlenili do zoznamu euro kriminálnych skutkov. Takisto žiadame od komisie, aby predložila do konca roku 2014 návrh, pokiaľ ide o legislatívne opatrenie sa vytvoria e, konkrétne opatrenia v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o prevenciu násilia proti ženám. Takisto apelujeme na to, aby sme mali koherentný systém, pokiaľ ide o zbieranie údajov. Žiadame od komisie, aby navrhla nový európsky plán, e, pokiaľ ide o prevenciu a ochranu. Tento anex chce, aby členské štáty ktoré toto ešte nespravili, aby ratifikovali patričné dokumenty čím skôr. Apelujeme na komisiu, aby spustili opatrenia, pokiaľ ide o to, aby Európska únia podporovala tento nástroj v plnej miere. Chceme, aby Európska komisia urobila prvé kroky, pokiaľ ide o vytvorenie Európskeho observatória, pokiaľ ide o násilie na ženách, aby sme vytvorili inštitucionálne štruktúry a chceme, aby komisia takisto vytvorila v ďalších troch rokoch väčšiu osvetu medzi občanmi. Chceme teda, aby Európska únia bola hlavným eh, svetovým aktérom, pokiaľ ide o prevenciu v tejto oblasti a chceme zabezpečiť, aby život žien bez násilia bol realitou pre všetky ženy Európskej únie. Dúfam, že budeme mať túto veľkú príležitosť zajtra, kde budeme hlasovať a že to podporíme veľkou väčšinou. Apelujeme na komisiu týmto, aby skutočne urobila všetko, čo je potrebné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. A teraz tu máme spontánnu rozprávu, ktorá následuje a máme veľké množstvo prihlásených rečníkov. Máme na to iba 5 minút. Takže ako prvý dostane slovo pani kolegyňa Angelili. Presidente, da anni si confermano sempre gli stessi drammi. Celé roky sa opakovali neustále e, dramatické udalosti. Každá štvrtá žena je predmetom, e, je obeťou násilia a alebo se, e, až 4% e, sú predmetom sexuálneho násilia. Naozaj konečne sa musí stať táto téma prioritou v Európe. A našou prioritou musí byť nulová tolerancia. My žiadame E, smernicu, pretože násilie na ženách je mimoriadne závažný trestný čin. Smernica by bola užitočná preto, aby sme mali praktiky vo všetkých 28 štátoch Európskej únie, ktorí by odrádzali od takýchto aktivít. A potrebujeme aj silný akčný plán, informovanosť, prevenciu a bojova- boj proti násilu na ženách. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Bauzan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja osobne som presvedčená o tom, že je naozaj neuveriteľné, že nemáme žiadnu stratégiu boja proti násiliu na ženách. Každá štvrtá žena E, je obeťou fyzického násilia počas dospelosti a 10 e, je predmetom e, sexuálneho násilia a nemáme nástroje na ich ochranu. Mm, to sa ani nedá číselne vyjadriť, pretože nemáme na európskej úrovni potrebnú metodiku. 1,8 HDP Eh, je vyčlenených na náklady nemocníc, eh, ktoré súvisia s násilím na ženách. Ale fyzická a psychologická trauma jednoducho sa nedá vyčísliť. Vážení kolegovia, je našou povinnosťou chrániť viac ako polovicu občanov EÚ a musíme komisii pripomínať, aby robila to, čo robiť má. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Bilbao. Ďakujem, pán predseda. Každý rok asi 3 hm, tisíc žien hm, zomiera hm, ročne v Európe kvôli rodovom násiliu. Je to brutálne číslo, je to len odhad. Mnohé členské štáty nemajú štatistiky, pretože rodové násilie je u nich súkromná domáca vec a preto nemôžno bojovať proti tomuto nedohu. Potrebujeme európsky ramec, ktorý zviditeľní v celej Európe rozmer tohto problém, ktorý rozmer v číslach obmedzenie zákonných práv nás musí dať do pohybu. Potrebujeme európsku celú stratégiu, ktorý sa sústreduje na um, obete a koordinované stíhanie týchto zločinov a prevenciu. Um, radová násilie je najvážnejším dôsledkom uh, nerovnosti. Uh, dom uh, slobody a um, hodnot eh, musí v každom ohľade eh, dbať na ochranu ľudských práv aj práv žien. Ďakujem, eh, pani Barandika. Teraz kolegyňa Tomašič. Kao žena i bivša dugogodišnja policijska službenica posebno sam zainteresirana za rješenje ovog problema te dajem otvorenu podršku borbi ja um, mám záujem o túto tému. Ako žena bivala policajtka ja podporujem toto uznesenie v tej časti, e, ktorá podporuje prijatie preventívnych opatrení, hlavne zvyšovanie povedomia o tomto probléme. Domňa sa, že takéto kampane by mali byť e, integrálnou súčasťou vzdelávacieho systému a všeobecne v verejnosti v EÚ. Ale počas mojej kariéry ako policajtky e, som tiež e, zažila um, aj styk s žilami obyťami ja Viem, aké ťažké bojovať proti tomuto problému a nie som si istá, e, či zostajeme um, takú legislatívu, ktorá nám um, pomôže. Boj proti uh, násiliu uh, sa musí uh, zvádzať na každej ulici a každom sedlisku a nie v Toto rozhodnutie musí byť uh, dané na nižší úroveň a musíme um, pracovať uh, na základe základe miestnych osobitostí a um, pôsobností členských štátov sú v tejto veci oveľa vyššie ako pôsobnosti EÚ. Ďakujem pani Tomasič, pani Basescu. Ďakujem, pán predseda. V Rumunsku e, ženy predstavujú 83 e, domáceho násilia a každých 30 e, sekúnd v mojom štáte jedna žena je obeťou domáceho násilia. Nasilie proti e, ženám e, je tvrdá skutočnosť a takéto zneužívanie narastá. Socialistická vláda v Rumunsku odkladá bez odvodnenia podpísanie a ratifikáciu istambulského dohovoru. E, komisia a členské štáty by e, mali vyslať jasné posolstvo. E, nebude tolerancia alebo poľahčujúce okolnosti pre násilie proti ženám. A v mnohých prípadoch je správanie výsledkom vzdelania. Ja by som chcel, aby sme neprehliadali jeden dôležitý aspekt. Dnes e, sú e, deti e, a zajtra budú dospelí a budú konať tak, ako ich vychovali v rodine. Ďakujem pani Bašesku, teraz pani kolegyňa Lubčeva na záver. Pani kolegyňa Lubčeva. Mm, ďakujem. Mm, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Európsky parlament pravidelne hodnotí správu o násilí voči ženám, ale žiaľ, e, tento problém stále nemá vhodné riešenie. Násilie proti ženám je vyjadrenie myslenia a správania, e, ktoré vedie k nerovnosti Ehm, toto spôsobuje fyzické, sexuálne aj citové utrpenie obeti a ich rodina často, pachatelia sú nepotrestaní. Ehm, ženy často potrebujú nielen právnu podporu, ale aj tú zdravotníckú a psychologickú pomoc a ďalšiu pomoc ehm, alebo ďalší druh pomoci, aby prekonali dôsledky. Ženy a deti, ktoré sa stávajú obeťami, vyžadujú mm, veľa úsilia a sledovania, aby sa predkázalo takýmto udalostiam. Európsky ústav rodovej rovnosti by sa mal aktívne do toho zapájať. Potrebujeme e, európske predpisy v tejto veci a veľa informačných kampaní. Ďakujem, pani Lapčeva. Povedal som, e, že nemôžem dať každému slovo a predovšetkým musím zohľadniť, keď e, kolegyne alebo kolegovia už predtým v rozprave alebo v keďte aj vystúpili. A na záver eh, tohoto bodu na programe eh, má slovo pani komisárka Georgieva. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Každý deň ženy a dievčatá sú ponižované, bité, sexuálne zneužívané, zavraždené, len preto, že sú ženami len preto, že sú dievčatami. A to sa deje v našich členských štátoch, kde sa to všade vo svete. Má to dopad nielen na ženy, ktoré sú obeťami. Je to obrovské bremeno, ktoré nesie celá spoločnosť. Je to niečo neakceptovateľné. Ja by som chcela poblahoželať pani Parvánovej a poďakovať sa jej za jej správu E, pochváliť ju za jej nepretržitú odhodlanú snahu bojovať proti násiliu na ženách. My na komisii sme takisto prejavili odhodlanie plne využiť kompetencie EÚ a podporovať členské štáty v preventívnych opatreniach, ako aj v boji proti všetkým formám násilia na ženách. Ako v rámci EÚ, tak aj v našich aktivitách so zvyškom sveta. A ja za seba v oblasti humanitárnej pomoci môžem povedať, že tak aj robíme. Spolu sme pripravili komplexný právny rámec na európskej úrovni, ktorý chráni ženy pred všetkými formami násilia. Tento rámec zahrňa smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, smernicu o boji proti sexuálnemu E, zneužívaniu žien a detí a proti detskej pornografii, Európsky ochranný príkaz v trestnoprávnom systéme, Európsky ochranný príkaz v občianskoprávnom systéme a zakoniec aj smernicu o právach obetí, kde sa hovorí o potrebe špecifickej ochrany obetí rodového násilia. Tento silný legislatívny rámec máme a komisia teraz usmerňuje členské štáty a sleduje, ako uplatňujú tento právny rámec na národnej úrovni. V tomto kontexte e, také nové legislatívne nástroje, ako navrhuje parlament, ako preventívne opatrenia boja proti násiliu proti ženám, by si vyžiadali dôslednú analýzu. Ako presne by to zapadlo do toho, čo už momentálne máme, čo robíme, ako by to zapadlo do, do rozdelenia právomoci medzi členskými štátmi a komisiou. Článok 84 Lisabonskej zmluvy e, obsahuje jasné obmedzenia pre EÚ v oblasti harmonizácie e, trestného práva členských štátov v oblasti prevencie. Eventuálny prínos takejto iniciatívy by bolo potrebné e, detálne vyhodnotiť zo strany komisie, práve preto, že už máme celú škálu preventívnych opatrení ako napríklad osvetová činnosť, výmena osvedčených postupov e, či projekty, financovanie priamo v teréne, činnosti e, boja proti násilu na ženách. Ale súhlasím s vami, pani Parvanová, potrebujeme e, šíriť osvetu, musíme mať lepšie údaje, lepšie štatistické údaje, poznatky a tie potom premietnúť do činov nielen na úrovni EU, ale na úrovni členských štátov. Na komisii sme sa, sa aktívne zapájame do práce Eurostatu, E, práce agentúry pre základné ľudské práva a rodovej rovnosti, aby sme zlepšili údaje, ktoré sú k dispozícii na základe spolahlivých národných údajov. To si vyžaduje spoluprácu s členskými štátmi. Takisto sa môžete spolnúť na komisiu, že využije nové programy práv občanov, aby sme šírili osvetu, pravidelnú výmenu osvedčených postupov, aby sme financovali súkromné organizáciami a vládne organizácie siete, ktoré pracujú v tejto oblasti. Ako viete, komisia nedávno schválila oznámenie o odstránení prípadov mm, mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Máme deň nulovej tolerancie práve v tejto oblasti. Čo sa týka pristúpenia k dohovoru Rady Európy o prevencii a boja proti násiliu na ženám a domácemu násiliu, tu skúmame právne dopady prípadného pristúpenia EÚ k tomuto dohovoru tam, kde môže mať EÚ, kde EÚ má kompetencie. Avšak dôležitejšie je stále pripomínať členským štátom to, aby podpísali a ratifikovali tento dohovor. K dnešnému dňu, už takmer 4 roky po tom, čo sa dohodl tento dohovor, 28 eh, členských štátov ich sa podpísalo, ale iba 3 členské štáty ratifikovali tento dohovor. Rakúsko, Taliansko a Portugalsko Takže tí z nás, ktorí nie sme Rakúšáci, Taliani či Portugálci, my musíme tvrdo pracovať na tom a vplývať na naše národné parlamenty, vlády, na média a žiadať a pýtať sa, prečo naše členské štáty neratifikovali prvý medzinárodne právne záväzný nástroj boja proti násiliu na ženách. Čoho sa boja? právne systémy v našich členských štátoch fungujú alebo nefungujú. Ak fungujú, tak potom žiadny členský štát sa nemusí obávať ratifikácie dohovoru Rady Európy. Ja dúfam, že zaznamenáme čoskoro pokrok v tejto oblasti. A na záver by som chcela povedať len toľko, že komisia v plnom rozsahu využije kompetencie EÚ, aby podporila členské štáty v tomto ohľade. To nejde o ideológiu, tu ide o práva žien na ochranu proti násiliu na prospech celej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu. Hlasovať sa zajtra bude o 5. A ďalším bod je správa Hannibal o sexuálnom vykoristovaní prostitúcii a jej dopade na zrovnoprávnenie rodov. A pani spravodajkyňa, máte 4 minúty slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne kolegovia, ďakujem aj ostatným deňovým spravodajcom a všetkým